pán poslanec. E, úprimne povedané, to, čo ste vy povedali, nebolo celkom k téme ochrany integrity európskych e, volieb, ale v každom prípade vám ďakujem. Please stay in silence, okay? E, dobre, ďalej ďalší rečník Carlos Kojene, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani zastupkynia rady, pán King, keď boli európske voľby v maji, a keď budú európske voľby v maji, európsky občania sa budú musieť rozhodnúť, akú Európu chcú podporiť a ich voľba musí byť slobodná. A samozrejme nebudeme naivní, sú ľudia, ktorí chcú zničiť európsky projekt, sú aj externé síly, ktoré nás chcú podkopávať a majú aj spojencov tu vnútri, ako sme to videli aj pri posledných e, voľbách po, v poslednom čase, sú pripravení e, využiť všetky nástroje, ktoré majú k dispozícii v digitálnom svete, ale Európania si tieto hrozby uvedomujú. 73% občanov e, má obavy, pokiaľ tie dezinformačné kampane, podobne väčšina e, má si obavy, pokiaľ ide o zneužívanie ich údajov a takisto aj väčšina, pokiaľ ide o zasahovanie zo strany zahraničných krajín do našich e, volieb, teda zvyšovať e, e, odolnosť našich volebných systémov je veľmi dôležité. Musíme podporovať a chrániť našich občanov a takisto požadovať od platform, aby poskytovali vysoké normy a vysoké štandardy. E, treba bojovať proti fake news, proti dezinformáciám, požadujeme, aby e, tradičná aj sociálne médiá boli zodpovedná. Sloboda, demokracia a právny štát to nie sú iba hodnoty Európskej únie, to je naša identita. Toto je identita, ktorú niektorí ľudia chcú zničiť novými zbraňami. E, ak to máme ob, ak sa máme obrániť, je to naozaj naša zodpovednosť aj voči našim občanom. Ďakujem pekne. Ďalej vystupí poslanec Freund. Ďakujem pekne. Chcem povedať, že toto by nemala byť stranická záležitosť. Mali by sme všetci byť v tejto veci jednotní, pokiaľ ide o boj proti fake news, proti dezinformáciám, proti propagande. Ale obávam sa, a toto presne povedal aj pán Telička, že členské štáty si neuvedomujú túto e, tému a nedávajú dostatočný e, dôraz na tie, e, na tie rizika, ktoré z toho vyplývajú. Budem pokračovať po nemecky. Digitálny svet prináša mnohé pozitívne zmeny, naopak ale narastajúce e, e, tlak na slobodu tlače. Možno takisto konštatovať, pozrime sa na voľby Trumpove, sociálne mediálne platformy. Rozsah je taký veľký, že možno ovplyvňovať demokratické voľby. Tento vývoj určite bude zohrávať úlohu aj pri voľbách do Európskeho parlamentu. Keď už máte v priestore nesprávnu správu, tak naozaj chvíľu trvá, kým sa vráti. K tomu pribúda technický pokrok. I tu treba držať krok s aktuálnym vývojom. Klasické sociálne médiá, Facebook, Instagram a Twitter e, i WhatsApp zohrávajú veľmi pochybnú úlohu. Nad rámec toho všetkého umelá inteligencia bude alebo umožní nesprávne e, hlásenia alebo propagandu šíriť v nepoznanej miere. Ako chce Európska únia, ak chce Európska únia chrániť legitimitu volieb, musí včas rozpoznávať tieto javy a e, robiť protiopatrenia. Európa potrebuje celostnú údernú stratégiu proti šíreniu nepravd, e, lží a pokiaľ ide o manipuláciu e, názorov. Ďakujem. E, onorevole Freund, če... Ďakujem pekne. E, pán poslanec Freund, je tu otázka na vás, modrá karta. Akceptujete ju? Nech sa páči, pán äh, Chcem poďakovať kolegu Freundovi, pretože ako novinár dobre rozpoznal tú problematiku a my vieme, že ešte tento týždeň budeme v prvom čítaní prijímať e, legislatívu pre kybernetickú bezpečnosť. Z e, toho. Panel Európskeho parlamentu takisto pripravuje o kybernetickej bezpečnosti. Vytvorili sme mediálno-vedecký hub. E, myslíte si, že tieto opatrenia budú stačiť pre Európsku úniu, alebo mali by sme prijímať ešte ďalšie? La sua risposta. Odpoveď poprosíme. Ni, kolega Rybich, e, nikdy nie je dosť opatrení na to, aby sme rozhodujúcim spôsobom konali. Ale práve teraz v súvislosti s problémami, ktoré tu máme, európske voľby, že je to príliš prineskoro, osobitnú pozornosť treba venovať práve tomuto problému, pretože inak sa dostaneme do situácie, ktorá je nám známa už z obdobia Brexitu či Trumpových volieb. Grazie, onorevole Ďakujem pekne. Ďalej poslanec Čambasky, jedna minúta. Ďakujem pekne, vážení kolegovia, poslanci Európskeho parlamentu. Naša demokracia je niečo, za čo by sme mali eh, bojovať a je vidno, že niektorí zastupcovia tejto inštitúcie sa boja, že E, voľby e, budú unesené v úvodzovke nejakým externým faktorom, napríklad e, krajná pravica, pravicové sily. Tieto sily naozaj sú arogantné, sú drze a snažia sa teda povedať, že ak nejaká strana je úspešná vo voľbách, tak proste musí to byť preto, lebo do toho niekto cudzí zasahuje. Počúvame tieto reči o silných ruských vplyvoch, ktoré pomohli Trumpovi a potom videli ste, bola tu Millerová správa a nič také sa nepotvrdilo. Ak sa vám nepočia, nepačia výsledky volieb, to ešte predsa neznamená, že do toho zasahujú zvonku. Vy vlastne reálne hovoríte, že ľudia nie sú schopní informovane e, rozhodovať. Ďakujem pekne. Ďalej e, poslankyňa Šáke. Ďakujem pekne. Demokratické práva všetkých európskych občanov sú e, ohrozené, keď sa tu snažia hekovať volebné systémy a dezinformovať takým spôsobom, aby ľudia hlasovať takým spôsobom, ako by neboli inak nezávisle e, hlasovali, lebo sú tu automatizované leži, ktoré sa online rýchlo šíria. Či sú to Eh, či to, je, či to zasávanie zo zahraničia, alebo to je, sú to nejaké ekonomické aktivity, ziskové aktivity. Eh, treba dávať pozor, či to je Google, Twitter, Facebook, bez eh, nezávislého dohľadu nad algoritmami my outsourcujeme reálne našu zodpovednosť na ostatných, pretože bez algoritmickej zodpovednosti a výskumu nikto nedokáže presne povedať, aký dopad používania technológií je na našu demokraciu a to je neakceptovateľné. Musíme konať teraz. Napríklad e, ministerstvo pre bývanie v USA e, zažalovalo Facebook, pretože Facebook ukazuje reklamy takým spôsobom, ktorý je diskriminačný. Takže tie veci, ktoré sú offline zakázané, by mali byť zakázané aj online. Pokiaľ chceme e, tento prístup dodržať, musíme mať prístup k informáciám o microtargetingových reklamách, stres testy riešiť takisto a tak ďalej. Proste je málo času a všetky politické strany a skupiny v Európe by mali konať zodpovedne a teda vyzývam aj kolegov, e, kandidátov do e, volieb e, do Európskeho parlamentu. Máme tu aj web stránku, kde sa môžete k týmto hodnotám prihlásiť a prislúbiť, že bude takýmto spôsobom konať. Európa je bude taká, bude iba taká e, silná ako náš najslabší e, článok v reťazci a my musíme vždy dodržiavať všetky fundamentálne práva európskych občanov. Ďakujem pekne, poslanec Tarant. Ďalej. Ďakujem. Integrita volebných systémov je dôležitá, ale rovnako dôležité je garantovať aj integritu volenia alebo volieb ako takých. E, mali sme tu prípady ako napríklad Cambridge Analytica a tak ďalej. E, súhlasím s pani kolegyňou Šake s tým, čo teraz práve povedala, ale ešte by som k tomu dodal, že Facebook je taká veľká firma v súčasnosti a my ako legislatívci by sme naozaj mohli zvážiť, že by sme niečo spravili e, tak, aby Facebook bol zodpovedný za to, že dáta predáva potom alebo posilva e, ďalším e, stranám, ako napríklad Cambridge Analytica alebo ďalším. A ako náhle tie dáta sú takým spôsobom používané, tak už sa s tým e, nedá ďalej vlastne e, preventívne pracovať, pretože tie dáta sa potom dajú e, e duplikovať a pracovať sa s nimi aj ďalej. Čiže v tomto zmysle tie dáta sú ako jadrový odpad. Takže EÚ by mala tieto dáta e, prísne e, regulovať a potom aj trestať e, podľa toho, ako Európsky parlament sa rozhodne, podľa toho, ako legislatívu <laughs> podľa toho, ako legislatívu príjme. A prípadne ešte môžete odísť z Facebooku, ja som to spravil a hneď sa mám a cítim lepšie. Ďakujem veľmi pekne. Pán Taran, máte tú modrú kartu, akceptujete ju? Slovo má pani poslankyňa Grapíny. Ďakujem. Súhlasím, že tu boli manipulácie naprieč platformami. Vy tvrdíte, že nemáte radí Facebook, ale treba veriť v digitalizáciu, treba ju podporovať. Takže, čo urobiť, ak Facebook napriek našim varovaniam budú tu nesprávne e, falošné e, konta. Ako by sme mohli tieto hrozby na Facebooku e, eliminovať, hlavne teraz pred voľbami? Ďakujem. Vaša odpoveď, pán Tára? Chcel by som vedieť zodpovedať na vašu otázku to, čo však nie je dovolené offline, by sa nemalo dovoliť ani online. Ja som e, e, uzavral svoje konto, boli e, zabijem ťa, bastard. Prečo by som to mal veriť? Môžu sa teraz zabiť sami, kým dospejú k záveru, že majú opustiť takisto Facebook. Tým nechcem povedať, že digitalizácia sociálnej médie by sa nemali rozvíjať, musia byť kontrolované, musia zostať ľudským priestorom než e, e, neľudským násilným prie, e, priestorom. Neviem, ako by sa to vyjadrilo v angličtine, je to ale štvorpísmenové slovo. Ďalší rečník, pán Le Breton. Tieto voľby by mali byť slobodné a rovnocené. Preto schvalujem text rady, ktorá chce sa zacieliť na dezinformácie, vytvorenie európskej siete spolupráce tiež treba privítať. Je tu podpora výmeny informácie bez toho, že by sa ohrozovala suverenita. Ale treba sa mať na pozore zo strany inštitúcie, pokiaľ ide o požiadavky legitímne zabezpečiť e, e, bezpečnosť. Národné strany majú právo kritizovať EÚ rovnako E, e, navrhovať nahradiť ju Európou národov. Netreba zabudnúť na to, že je tu dôležitá a v centre všetkých demokracií je e, sloboda. Na minútu a pol teraz pán kolega Radev. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni v nedávnej dobe medzinárodná scéna sa výrazne zmenila a boli sme svedkami množstvo, množstvo e, kybernetických útokov z kruhov vládnych i mimovládnych po, vo Francúzsku, v Spojených štátoch a teda. Ich cieľom je e, chaos a boj proti demokratickému procesu podkopávajú e, dôveru v v implementáciu demokracie chcú ľudí presvedčiť, že demokracia je zraniteľná, že jeden klik ju môže pokoriť. Pred budúcimi voľbami do Európskeho parlamentu najdemokratickejšej európskej inštitúcie je našou povinnosťou zabezpečiť, aby tieto voľby e, prebiehali e, bez problémov, bez prekážok, aby mali legitímnosť e, a boli obránené pred kybernetickými útokmi. Tiež je dôležité pripraviť sa e, zo strany národných orgánov e, na tieto voľby. Preto e, vítam spojenie predstaviteľov národných orgánov kybernetickej bezpečnosti, parlamentu a komisie. Takisto agentúry pre kybernetickú bezpečnosť. Rovnaké simulácie musia byť aj na úrove členských krajín, aby každá členská krajina dokázala reagovať e, e, e, na takéto rizika. Ak sa spochybnia výsledky jednej členskej krajine, a to chcem zdôrazniť, dopadne to na celok európskych volieb. A to je nepriateľný triumf tých, ktorí chcú oslabiť a rozhádať roz, Európsku úniu. Teraz je Pekofod, nech sa páči. Ďakujem za túto dôležitú rozpravu je pre nás dôležitá, pretože sme jedinou inštitúciou, ktorá priamo zastupuje ľudí v Európe. Sme e, dôležití, aby sme bránili ich práva bez toho, že by sme boli cieľom e, kybernetických či dezinformačných útokov, teda útokov na slobodu volieb. Vidíme e, útoky na mnohé voľby v Európe a bude toho ešte viac. Súhlasím preto s kolegami, že platformy, musia byť veľmi transparentné e, a mm, rešpektovať zákony, ktoré platia e, v e, normálnej spoločnosti. To isté má platiť aj v online priestore. Demokracia je tiež spôsob života a my si mus, musíme sa držať pravdy a bojovať proti lžiam, proti silám, ktoré zasahujú. Musíme chrániť naše európske demokracie. Ďakujem. Ďakujeme na minútu kolega Karim. Ďakujem. Vážený pán komisár, e, internetová sieť vlastne opantala celú Európsku úniu. E, cez ňu prúdia jednotlivé e, narratívy a rétoriky. Skompromitovaní politickí aktéry sedia v, tom, v tomto pléne a v rôznych plénach prieč Európskou úniou. Vy, pán komisár, v našej krajine, v Spojenom kráľovstve, sme to ponechali na jednotlivých e, novinárov, e, novinárov aby to e, pomenovávali. Vplyv cez Facebook a cez peniaze voči Brexitu. Rôzne kroky teraz Brexit PayPal cez e, e, dary nižšie ako 500 eur uľahčuje tok prostriedkov do EÚ e, Nigelovi Farážovi a ja ho ako člena tohto parlamentu žiadam, aby nám vysvetloval, odkiaľ vlastne pochádzajú jeho peniaze. Na a tu a pol teraz kolega Faria. Ďakujem veľmi pekne. Príliš dlho e, sa rozhodovala EÚ nesprávne, pokiaľ išlo o kybernetické hrozby. Tvárila sa, ako by to nebola realita a teraz e, po škandále Cambridge Analytica nemôžeme algoritmy Google či Facebooku ignorovať. Dezinformácie mladých e, prebieha automatizovanie, rozširuje sa nenávisť, euroskepsa a EÚ sa tým pádom destabilizuje znútra. Teraz sa blížia e, e, európske voľby na základe dezinformácií a kybernetických útokov. Je tu veľké nebezpečenstvo. V budúcnosti narastajú vplyvy vonkajších krajín, financie z Ruska e, smerom k Brexitu, to sa tu už spomínalo, tie hrozné dopady Putin e, sa a, a vmiešoval do volieb v roku 2017 vo Francúzsku, pokiaľ ide o technológie, e, mobilné technológie 5G, sú podozrenia z zasahovania Číny. Potrebujeme spoločný prístup tejto veci, výmenu informácie pred, medzi členskými krajinami. Len tak môžeme e, sa vyhnúť tomu, že e, hackery a trolovia máji nastúpia tak z Číny, ako aj z Ruska a podkopú našu demokraciu. Teraz poslankyňa Breso na minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia. Vážený pán komisár, masové používanie internetu a digitalizácia našej ekonomiky vytvorili, ako ste mnohí povedali, novú strategickú núdzovú situáciu, kde treba zabezpečiť všetkým občanom a ekonomickým subjektom možnosť rásť a fungovanie na e, ochránených digitálnych boiskách. Momentálne diskutujeme o ďalšom e, rozvoji sietí 5. generácie. Sú tu určité riziká a možnosti, ako tu môže zasahovať Rusko a Čína. To súvisí s budúcimi európskymi voľbami pokiaľ ide tie voľby, tá voľba je veľmi reálna. Verejné inštitúcie v Nemecku, Estonsku či iných krajinách už boli predmetom takýchto koordinovaných útokov. Práve preto musíme reagovať na tieto nebezpečenstvá. Preto komisia navrhla legislatívny balíček, na ten sa pozeráme, ale bohužiaľ EÚ je tak trochu o krok pozadu. Máme pred sebou úlohou. Musíme veľa investovať, posilniť koordináciu medzi členskými krajinami a bude sa treba vyhnúť tomu, aby takéto interferencie, e, ako je Cambridge Analytica, vznikali. Tento cieľ treba spoločne plniť. Ďakujeme pani Breso. Ďalšia rečnička. Ďakujem pokiaľ ide o demokratické voľby, občania majú možnosť vyjadriť svoju vôľu pokiaľ ide o nasmerovanie politiky e, v budúcich rokoch. U budúcich európskych volieb je to veľmi dôležité, pretože EÚ je na e, historickej kryžovatke e, vzhľadom na Brexit a migračnú krízu. Napriek všetky názorové rozdiely sa zhodneme na jednej veci, pokiaľ ide o potrebu chrániť demokraciu. Myslím si, že len občania by mali rozhodovať, ktorým smerom EÚ bude napredovať. Aktéry zvonka, ako sú štáty či jednotliví zločinci, sa snažia ovplyvniť dezinformačným spôsobom výsledky pomocou nových prostriedkov, hekovaním alebo tzv. útokmi typu denial of service. Motív e, takéhoto konania môže viesť i k tomu, že obraz volieb sa a ich vlastne renomé, spolahlivosť sa spochybní. Spolahlivosť našeho systému musíme posilniť, pretože účasť volebná v mnohých krajinách je veľmi nízka a to sa musí zmeniť. Ďakujem. Slovo má teraz pán Zdechovský na minútu a pol. Ďakujem, pán predseda. Viete, kolegovia, táto rozprava je pekná. V tom, ako všetci chceme urobiť viac preto, aby tieto voľby boli neutrálne vo svete kybernetickej bezpečnosti. Rád by som vám však povedal jednu vec. Neprichádza táto rozpráva príliš neskoro, nie je to len e, vybavovanie si názorov na to, akým spôsobom sme mali e, zasiahnuť voči rôznym aktérom, ktorí ovplyvňovali dôležité dianie v EÚ. I ja vítam balíček, ktorý pripravila Európska komisia. Ale, pán komisár, dajme si ruku na srdce. Tieto voľby s týmto balíčkom aj tak e, zvláštnym spôsobom nebudeme chrániť. Treba systematicky pracovať i potom, čo už nebudete komisár na ďalších opatreniach, aby žiadne voľby, žiadne referenda a žiadne iné kroky demokracie neboli nikým ovplyvňované. Hovorilo sa tu napríklad o tom e, z úst vás všetkých o boji proti šíreniu fake news, ale proti tomu sa dá bojovať len tým, že budeme mať vzdelaných občanov, ktorí sa nebudú báť overovať si informácie, a budú sa snažiť hľadať pravdu. A ja vás, kolegovia, vyzývam. Chceme, ch chcíme mať informovaných občanov, ktorí budú hľadať pravdu. Pán Marias, na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán e, predseda, keď hovorím o ochrane integrit našich volieb, tak je to zásadné. Samozrejme, znamená to, že kde musí zaistiť. E, tu je diverzita nástrojov, e, názorov. Ak tu bude nejaká cenzúra, ak sa budú snažiť e, zabrániť komu vyjadriť sa, tak to bude viesť k fake news, pretože budeme brániť pravde. Ja som viackrát odsudil skutočnosť, že moje hnutie a ja nemáme prístup k verejným alebo súkromným médiám v Grécku. Náš hlas nikto nepočúva, my sme úplne mimo, ale súčasne prieskumy verejnej mierky, mienky vôbec v dotazníkoch neuvádzajú našu stranu. V tých eh, dotazníkoch, ktoré posielajú občanom, takúto demokraciu nemôžeme mať, keď naša strana sa je umlčovaná. To nie sú slobodné voľby. Je to vec, eh, ktorú som viackrát eh, odsúdil, odsúdili sme to ako skupina EKR, poslali sme protestné listy. Media Grécku, ministerstvo vnútra, a agentúra prísku verejnej mienky. Chceme, aby ste zasiahli, pretože bez informácií nie sú slobodné voľby. My sme boli úplne umlčaní. Ďakujem. ďakujem pekne, pán McAllister, na jeden pol minúty, nech sa páči. Vážený pán predseda, komisár dámy a páni, kolegyne, kolegovia, ako predseda výboru pre zahraničné veci by som rád dodal pár slov k rozmerov zahraničnej politiky pri ochrane integrity nadchádzajúcich európskych volieb. V marci plenárka prijala druhú správu o európskej strategickej komunikácii na boj proti eh, propagande tretich strán. Táto správa zdôražila ako dôležitú úlohu zohráva sloboda prejavu, vyjadrenia a mediálny pluralizmus a identifikovala agresívne kampania Moskvy ako hlavný zdroj dezinformácií. No ja preto vítam, že ESVČ navyšuje personál pracovných skupín pre strategickú komunikáciu, aby odhaľovali dezinformácie. Ja súhlasím s mnohými kolegami v tom, že my sa musíme snažiť tak na národnej úrovni aj európskej úrovni bojovať za naše hodnoty a brániť sa proti proti útokom a zaistiť slobodné voľby. Musíme šíriť osvetu o týchto výzvach, musíme úzko spolupracovať s médiami, organizáciami občianskej spoločnosti platformami a v neposlednom rade je dôležité, aby sme zlepšili spôsob, ako my eh, komunikujeme o našich eh, hodnotách EU a politikách EU. Ďakujem pekne. Pán McAllister je tu eh, pre vás otázka v postupe modrej karty. Akceptujete ju? Pán Golniš, nech sa páči, môžete položiť otázku. Ďakujem veľmi pekne vážený pán kolega Megalister, vážený pán predseda, vážený pán Megalister, vy ste hovorili o fake news, ktoré pochádzajú z Moskvy. Ja nemám osobne veľa príkladov, nespomínam si na veľa príkladov. Ja nie som ani obhajca ruskej vlády, ale že uviezť nejaké fake news z Ruska, podobne závažné, ako napríklad eh, USA, a, a eh, eh, kde v rámci Bezpečnostnej rady Colin Powell, bývalý minister USA, hovoril o použití chemických zbraní, čo nebola pravda. Ďakujem pekne, pán A ženy, pán kolega Golniš, dovolte mi, aby som vám odpovedal po nemecky. Neviem, či očakávate na vašu otázku vážnu odpoveď. Mne bolo jasné, že zástupca francúzskej pravice eh, využije každú šancu, aby eh, obhajoval vedenie v Rusku. Ja poviem jednu vec, a to sme jasne vyjadrili v marci predtým. Eh, sú tu masívne ruské pokusy oslabiť našu európsku jednotu a nie je náhoda, že práve Rusy podporujú aktívne strany ako vaši, ako vaši by by ste si mali, mali hambiť za to, že v Európskom parlamente sa vôbec vyvíjate snahu o obhajovanie takýchto aktivít. Ďakujem pekne a teraz nasleduje postup spontánnych príspevkov a slov dostá ako prvý pán Kelly. Ďakujem veľmi pekne, toto je veľmi hodná aktuálna diskusia, hlavne Zohľadom na to, že o 6 týždňov sa uskutočne voľby do Európskeho parlamentu. Ja ďakujem pánu komisáru Kingovi za jeho návrhy a jeho snahy bojovať proti tejto situácii. No a, no a o tom, že zasahovanie a výskyt zasahovania a, klesá a my to musíme bojovať proti tomu ďalej. A je, mňa by zaujímalo hlavne z ohľadu na všetky falošné účty 116 miliónov a myslím, že ľudia, ktorí sa vyhrážali zabitím kolegovi Tarandovi, a tak mali pravdepodobne tiež falošné účty. Je nejaký spôsob, ako by sme mohli sa snažiť monitorovať falošné účty predtým, než sa z nich stanú účty. To znamená, je tu nejaká možnosť preukázať svoju identitu predtým, než používate Facebook a iné sociálne platformy. Takže pokiaľ existujú falošné účty, tak budú robiť všetko, čo sa im páči, bez trestu, bez následkov. Ďakujem pekne, pán Rosaty, na jednu minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, pani ministerka, pán komisár. Toto je aktuálna debata, ako podali mnohí predrečníci. Myslím, že máme mnohé dôkazy a mnohé signály nepriateľského zasahovania v rôznych prípadoch do európskych volieb, ale tiež do volieb mimo Európy. Robia to rúsky troli a, a e, ruskí nevítaní česníci e, týchto volieb. Ja myslím, že proti tomu treba vážne bojovať, pretože to je skutočne postup, ktorý oslabuje dôveru európskych občanov či Európskej únii. Nemôžeme ostať nečinní zočívoči voči týmto postupom. No a ja by som vám rád povedal, pán komisár, že myslím, že výmena informácií alebo výmena osvedčených postupov je samozrejme dobrá, ale nie je to dostatočné. Myslím, že by sme mali byť hodlanejší boj proti týmto postupom. No a ja vítam oznámenie, ktoré Task Force na no, tejto úlohe a venovaná tejto úlohe bude posilnená. Myslím, že by sme to mali brať veľmi vážne, pretože inak to bude hrozba pre jednotu a integritu, integritu Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má teraz pán López Aguilar. Nech sa páči, Juan Fernando na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán komisár King. Sloboda prejavu to ešte neznamená, že budete niekoho ohovárať alebo urážať, alebo že budete klamať, alebo manipulovať, alebo intoxikovať. A bez tohto základného princípu otvorená spoločnosť je zraniteľná. Aj demokracia, pokiaľ demokrati e, nebudeme na tom pracovať. Čiže treba v rámci tejto kybernetickej revolúcie e, obhajovať demokraciu stratégiou kyberbezpečnosti a to je presne to, čo požadujeme od e, komisie, od pána komisára, aby sme bojovali proti fake news, proti tým hybridným vojnám rôznych trolov a falošných profilov online. A to práve preto, aby prebiehala informovaná diskusia pred európskymi voľbami ale e, my, čo sme proeurópsky, samozrejme musíme aj vysvetľovať v týchto voľbách, o čo tu reálne ide. Ide tu o budúcnosť Európskej únie aby to bol demokratický priestor, skutočný demokratický priestor, aby to bola informovaná, slobodná spoločnosť. To je naša výzva, pretože e, naozaj tá hrozba dnes je existenciálna. Ďakujem. Tomazič. Ďakujem pekne, pani Tomašič. Nech sa páči na jednu minútu. E, ďakujem veľmi pekne, vážený pán e, predseda. Pre európsku demokraciu je zásadné, brániť a zasahovaniu do volieb na všetkých úrovniach a vrátane na tej európskej. A treba vyvinúť maximálnu snahu na to, aby sme zaistili transparentný volebný proces, ktorý používa nástroje, ktoré sú bezpečné, ale pre európsku demokraciu je rovnako nebezpečné obviňovať z zahovania Rusko, sa a iných hráčov. a myslím, že po voľbách nás čaká dlhé obdobie zlozy medzi federalistami, podobne ako v USA niektoré politické sily spôsobili, že Veľká Británia pušťa EÚ. Tieto sily budú v nadchádzajúcich voľbách potrestané Európania. Nechcú superštát, chcú nezávislé štáty a preukáž vo voľbách. Ďakujem pekne slova pani Miranda na jednu minútu. Ďakujem pekne. Akurát dnes na mňa zautočili na Twitteri s falošným e, profilom a e, niekto ma požiadal na Facebooku, aby som nejako hlasoval, bez toho, aby sme boli vlastne priatelia na Facebooku. E, keď som videla, že táto téma je na programe, tak proste príď sem pre mňa e, bola táto otázka veľmi dôležitá. Je to vlastne útok e, proti demokracii. Toto kybernetická vojna ide ešte e, ďalej. My chceme konec chceme predchádzať rizikám, ktoré súvisia s dezinformáciou, s fake news. To sú aktuálne témy. Máme tu rôzne prípady incidentov v oblasti kyberbezpečnosti. Tam Eh, nakoniec aj Facebook eh, priznal, že eh, skompromitoval dáta miliónov používateľov vrátane európskych a komu to naviac prospieva k stranám krajine pravicovým, xenofóbnym, nenávisným, takým, ktoré hovoria xenofóbnym a rasistickým spôsobom a vidíme to nakoniec aj práve v tejto chvíli v Španielsku, e, škrtanie falošných profilov na Twitteri, na Facebooku, aby tá kontrola bola nielen online, ale aj offline, e, transparentná analýza, to všetko sú naše cieľe, na ktoré by sme mali bojovať. Ďakujem. Ďakujem pekne pani grapini na jednu minútu, nech sa páči. Ale zdá sa, že pani grapini tu nie je. Takže slovo dostáva pán Zdrojevský posledný vystupujúci v spontánnej časti našej rozpravy. Ďakujem veľmi pekne. Viac ako dva roky som pracoval vo výbore, ktorý sa venoval problematike terorizmu a bezpečnosť a v siete. Bola téma, ktoré sme sa často venovali. Cyberbezpečnosť je jeden z najvážnejších problémov. Máme informácie o tom, že teroristi konajú nielen prostredníctvom konkrétnych, napríklad výbušných materiálov, ale napríklad budú um, výbušniny v rámci falošných správ aj v priebehu volieb. No a ešte jeden dôležitý prvok eh, je, hovorili sme napríklad o oznamovateľoch. To znamená ochrana tých, ktorí poskytujú skutočné informácie o stave verejných inštitúcií. To je dôležité, ale zároveň je dôležité bojovať proti tým, ktorí vytvárajú falošné správy, falošné obvinenia, falošné informácie alebo napríklad informácie, ktoré sa týkajú práve politických strán a jednotlivých osôb. Poko, ak chceme bezpečnú Európu, tak musí byť bezpečný aj náš volebný systém. Nemôžeme skutočne kryť takéto činy. Zásadné je, aby európske inštitúcie reagovali, aby reagovali naše vlády proti vonkajším zásahom do našich volieb, ale súčasne musíme vzdelávať voličov, aby boli ostražití. Ďakujem pekne, slovo dostane teraz komisia, reakciu pán King, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, predseda, a ďakujem za túto rozpravu. Ja zareagujem na dve veci, ak súhlasíte. Poprvé, zaznelo tu viacero vyjadrení, hlavne za mojim chrbtom, že nejakým spôsobom tá naša práca na boj proti dezinformáciám je proti slobode prejavu. Že nejako mm, je to cenzúra. Ja musím povedať to úplne jasne. My sme nikdy nenaznačili ani nehovorili, ani to neurobíme, že s odpovednosťou niekoho, či už to je verejný orgán alebo súkromný sektor, či e, majú hodnotíte, či nejaká politická informácia alebo politický prejav je pravda, nepravda, dobrý alebo zlý. My sa snažíme e, z opatrenia na podporu lepšej transparentnosti v rámci politickej e, debaty a prejavov lepšiu transparentnosť e, o pôvode konkrétnych informácií, odkiaľ pochádzajú. Takže my ako občania aby sme mali lepšie nástroje na zhodnotenie informácií, aby sme si vedeli vytvoriť o tom vlastný úsudok. No a to je súčasťou tých opatrení, ktoré podporujeme prostredníctvom nášho kódexu, aby sme e, zlepšili transparentnosť o e, politických reklamách sponzorovaného obsahu, bojovali proti činnosti botov a falošných e, účtov, aby sme mali tú nezávislú kontrolu, o ktorej mnohí z vás hovorili, tak aby sme vedeli, čo sa deje na sociálnych médiách a platformách, aby sme mali eh, účinné korektúry, eh, keď sa objaví eh, a začne cirkulovať nejaká falošná informácia. To je pre mňa základ ochrany a obrany slobody prejavu. A je to skutočne na milé vzdialené od akejkoľvek formy cenzúry. A ďalšia vec, na ktorú chcem zareagovať, je to význam našej odolnosti význam našej ochrany pred počítačovými útokmi a zasahovaním. To je absolútne zásadné. No a preto ten akt o kybernetickej bezpečnosti, ktorý ste vy podporili, je dôležitý. Nová agentúra pre počítačovú a kybernetickú bezpečnosť a všetko, čo s ním súvisí, ale ako viacerí z vás poukázali, musí to byť správne implementované. Ja vás uistujem, že urobíme všetko, čo je v našich silách ako komisia, aby sme eh, sledovali účinnú implementáciu aktu o eh, kybernetickej bezpečnosti. No a ja dúfam, že aj vy podporíte centra kompetencií a výskum kybernetickej bezpečnosti, čo eh, bude byť základ našej odolnosti. My musíme vytvoriť kritickú digitálnu infraštruktúru, infraštruktúru našich digitálnych životov, digitálnej debaty. No a práve preto teraz hovorí o screeningu, hovoríme o opatreniach 5G bezpečnosti, tak aby ľudia chápali význam nie len digitálnej infraštruktúry na základe ceny a nákladov, ale tiež sme zaintegrovali bezpečnosť do týchto rozhodnutí. Abraham Lincoln povedal, že voľby eh, patria ľuďom, je to ich rozhodnutie a my musíme zaistiť, aby to tak aj zostalo. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán komisár King. Slovo dostane teraz pani ministerka Čot, nech sa páči. Ďakujem pekne. E, pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, našou úlohou je chrániť naše voľby a dodržiavať pritom základné práva ako napríklad sloboda prejava, sloboda médií, sloboda zhromažďovania. My nechceme byť ministerstvom pravdy, ale zase netreba byť ani naivní. Tieto voľby nebudú tak ako bežne e, voľby prebiehajú. Naši občania majú právo slobodne e, voliť. Ochrana volieb je základom obhajovania našich e, európskych hodnot. A doteraz E, musíme rozumieť e, tomu tak, že treba spolupracovať dobre, treba si odozdávať osvedčené postupy, treba kontaktovať orgány, ktoré v minulosti pracovali izolovane. My sme pripravili e, opatrenie, aby bola transparentnosť online lepšia, integrita a chceme zabezpečiť uplatňovanie všeobecné nariadenia, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov a chceme takisto, aby integrita volebných systémov v jednotlivých krajinách bola mm, podporená a zachovaná. Sme pripravení na výzvy, ktoré nás možno čakajú. Chceme, chcela by som ešte citovať z Orwella 1984 napísal e, Sila to je e, zničiť e, ľudskú mysel a potom ju pozliepať naspäť tak, ako vy sami chcete. Keď niekto chce e, interferovať a zasahovať do našich volieb, keď chce nanovo nastaviť mozgy našich e, voličov cez microtargeting, cez dezinformačné kampane, je tam vlastne presne o toto. A našou úlohou je chrániť demokraciu a slobodu internetu voči takýmto hráčom. Je to naša úloha voči našim občanom. Ďakujem pekne, pani ministerka, ďakujem pekne za tú e, diskusiu a túto diskusiu tým pádom aj uzatváram. Predseda včera oznámil e, dve interpretácie, pokiaľ ide o rokovací poriadok, tak ako ich navrhuje výbor pre ústavné záležitosti. Skupina FDD navrhla výhradu voči interpretácii pravidla 32 odseku 5 prvého pododseku e, druhého, druhej odražky a interpretácia tohto rokovacieho teda táto e, interpretácia rokovacieho poriadku bude teda zajtra e, podrobená hlasovaniu a pokiaľ ide o interpretáciu pravidla 149a, odsek 2, tam neboli žiadne výhrady za tých eh, 24 hodín, za tú 24 hodín, tým pádom táto interpretácia bola a je považovaná za schválenú eh, v súlade s pravidlami podľa eh, pravidla čísla 226. Ďalej môžeme prejsť na no ďalší bod spoločná pozícia, pokiaľ ide o e, rozšírenie Trasfandu Európskej únie pre Stredoafrickú republiku. Um, toto bolo oznamené e, včera, nebude tam takisto žiadne výhrady, výhrady v noci tých 24 e, hodín. Tým pádom predseda túto spoločnú pozíciu môže predložiť na Európsku komisiu aj tak spraví. Ďalší bod na dnešnom e, programe e, je e, spoločná rozpráva Horizont Európa. Máme tu správu pána Niku a potom správu pána Elera. A najprv vystúpi pán spravodajca Dan Nika, nech sa páči, 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážení kolegovia, pán komisár, stretávame sa tu po diskusii na plenárke ehm, ešte naposledy, som boli rokovania, hovorili sme tu o horizonte Európa. Toto je program, ktorý je veľmi dôležitý pre našu budúcnosť. Je to program, ktorý má reálny dopad na výskum, na vývoj, a takisto aj na hospodárstvo, na reálne hospodárstvo v Európe. Prostredníctvom výskumu a inovácie môže byť Európa konkurencieschopná, môže zostať naďalej lídrom na medzernej úrovni a vytvárať kvalitné pracovné pozície. Rokovania, ktoré som eh, osobne aj s kolegami viedol, eh, sú alebo boli úspešné, čiastočne úspešné a poviem aj eh, prečo, pokiaľ ide o výber projektov, tam tie kritéria zostávajú rovnaké, ako boli predtým pri minimálne 30 programov bude e, vyčlenených e, na ktoré sa týkajú klimatických zmien a pokiaľ ide o vyrábanie teda, klima, teda e, ekologickejších produktov pre pre užívateľov. Čo sa týka podpory malých podnikov, tam bude veľmi podobná, podobný prístup ako v roku 2020 alebo v prípade Horizontu 2020. Čiže opäť je tam isté percento toho rozpočtu, ktoré bude e, určené práve malým stredným e, podnikom, aby tie mohli dobre participovať. Pokiaľ ide o výskum a inovácie, ten rozdiel medzi týmto, to, to povedzme nestíhanie zo strany e, inovácií, to sa bude znižovať. Máme tu tiež na to rozpočet v rámci toho rámcového e, programu pre také štáty, ktoré e, nekoná dostatočne rýchlo, kde tam naozaj dochádza e, k takému mm, povedzme, meškaniu alebo zaostávaniu. A potom tie nové prvky máme tu Európsku radu pre inovácie, E, tam naozaj sa budeme snažiť podporiť e, konkurencieschopnosť v Európskej únii s konkrétnymi výsledkami, hmatateľnými pre všetkých e, Európánov. Máme tu také hlavné ciele, rakovina, klimatické zmeny, čisté oceány, moderné mesta budúcnosti, potravinárstvo a dobrý stav pôd a sme pripravení e, vlastne podľa týchto priorit aj konať. E, v tom prvom programe sme veľmi zdôrazňovali e, práve inovácie, čo je v poriadku, ale teraz v rámci už Horizontu Európa tam chceme podporovať všetky fázy aj výskumu, a inovácií. Takže aj ten základný výskum tam bude tentokrát zdôraznený, pretože to je veľmi dôležitá vec. To je vlastne tá prvá podmienka preto, aby ste mohli dosahovať jednotlivé ciele, ktoré si vytýčite E, tento program e, bude viesť aj k administratívnemu zneuži- e, zjednodušovaniu pardon, a takisto sa budeme snažiť vlastne tie administratívne prekažky, tie bremená pre koncových používateľov znižovať. Samozrejme, kalendár bol veľmi ambiciozný. Dúfame, že zajtra sa nám to pozitívne vyrobí v rámci hlasovania. Tá častočná dohoda, že bude podporená. Výsledky v rámci rokovania ukazujú, že Ehm, nám záleží na výskumníkoch našich občanov, našich občanoch a boli tam viaceré témy, ktoré tam boli spomínané v rámci tých negociácií, synergie, rozpočet a tak ďalej. Európsky parlament chce e, naďalej byť rovnako ambiciozný, rovnako ambiciozný ako v minulosti, aj v tom novom e, funkčnom období s primeraným rozpočtom, primeranej e, sume, primeranej, primeranom objeme. Chcem sa poďakovať rumúnskému predsedníctvu, aj parlamentu a takisto aj pánovi komisárovi za dobrú spoluprácu a chcem sa poďakovať aj kolegom, ktorí e, nie všetci sú tu osobne dnes prítomní, ale spolupracovali sme veľmi dobre a keď ste e, aj o tom jednotlivé skupiny e, hlasovali, tak vlastne bola tam vysoká miera zhody, čo nás teší a dúfam, že budeme môcť všetci z tohto horizontu 2020 ťažiť. Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, myslím si, že dnes je dobrý deň pre Európu, pretože zajtra, keď budeme alebo teda zajtra, keď budeme o tom hlasovať, Európa bude zajtra je, alebo zajtra odhlasuje jeden z najväčších civilných výskumných programov na svete. Týmto programom sa opracia na európskych občanov. Toto je najväčší program ochrany klímy na svete. 50, 35 e, výskumníkov sa bude zaoberať e, klímou. Takisto chceme riešiť zdravie, rakovinu, chceme bojovať proti rakovinným ochoreniam detí, bezpečnosť potravín ďalej, kultúrne dedičstvo Európy, nové typy priemyslu v Európe. Či už je to Eh, digitálny alebo kreatívny priemysel. Tento program je ambiciózny v celosvetovom meritku. Programy pre umelú inteligenciu, ambície, pokiaľ ide o kvantové technológie, otázka, tak povediac, digitalizácie výroby v Európe. To všetko sú hraničné oblasti pre budúcnosť európskeho výskumu. Obraciajú sa opätovne na e, konkurencieschopnosť Európy i na európskych občanov, ich záujmy, ich zdravie a ich bezprostredné e, problémy. Nie je to abstraktná diskusia, je to princíp e, Európy. Žijeme v Európe vysokých platov, na kontinente, kde sú najväčšie výdavky. Ten dôvod, prečo sme konkurencieschopní, sú inovácie a výskum. Od 18. storočia bola Európa tým miestom, kde inovácie a výskum, ďalší hospodársky vývoj boli základom toho, čo e, poznáme ako dnešnú politickú Európu. Politická, e, politické osvietenectvo, sociálny model, celospoločenská zodpovednosť, sloboda, bezpečnosť ľudí, demokracia, nové výzvy, klimatické zmeny. To všetko je vyjadrením tohto programu. Musíme byť ale tiež realistami, pokiaľ ide o to, akom svete žijeme. Tento program vlastne podpor, týmto programom 120 eh, miliard eur, ktoré tam dáva eh, Európa, smerujeme k razantnej, e, k celosvetovej schopnosti. 10 najväčších výskumných e, podnikov na svete, ktoré najviac e, skúmajú, medzi nimi je len jeden európsky. A medzi tými 20 najväčšími sú to tri. A z týchto troch sú dva v oblasti automobilového priemyslu. Podnik ako Amazon, dal 20 miliard eur v roku 2017 na výskum. To je viac, než celá EÚ dala v, na, tento, na túto oblasť v roku 2017. Vieme, že je to dôležitý krok smerom ku konkurencieschopnosti, takisto výsostné práva Európskej únie vo výklade v tejto oblasti. Keď sa uh, v oblasti výskumy klímy pozeráme sami na seba, môžeme si položiť otázku, robíme dosť, ale mali by sme s hrdosťou povedať, že tento výskumný program existuje a zaručuje to, že vôbec výskum a klímy prebieha v Európe. Bol, boli škrtané prostriedky. Čína v tejto oblasti takisto nepreháňa ambície. Európa e, plní svoje záväzky. Ten program je veľmi významný. Chcem sa preto poďakovať ostatným inštitúciám. Historicky v rýchlom tempe sme tieto úlohy uzavreli. E, dávame ľuďom istotu a ukazujeme, že možno konať spoločne, rýchlo a riešiť výzvy na svete. Grazie. Onorevole Moedas, prego, eh, nome della... Ďakujem pekne. A teraz mene výboru by som sa vám chcel poďakovať, vážený pán predseda. Teším sa, je to pre mňa čest, že, som, že tu môžem vystúpiť. A takisto vítam politický konsenzus, ktorý vzýšiel z výboru ITRE. Ďakujem pekne, pán predseda Buzek. Ide tu o schopnosť postupovať rýchlo a kvalitne. To bola ambícia parlamentu na to, aby sme sa zhodli na týchto témach, pokiaľ ide o stanovenie si konkrétnych programových rozhodnutí. Takže miesto pre radu a komisiu bolo na to, aby tu prebehli skutočné rokovania a treba povedať, že po štyroch mesiacoch sme opäť tu a po troch dialógoch a skutočne sa teším, že sa nám podarilo dosiahnuť takúto vyváženú dohodu ohľadne horizontu Európa. Ďakujem pekne, gratulujem predkladateľom pánovi Ehlerovi a ďalším za tú prácu, ktorá bola odvedená. Skutočne to bolo prekvapivé, ako sa vám to podarilo dosiahnuť. Tento konsenzus, ako všetci skutočne pracovali v snahe dosiahnuť výsledky. Ešte raz gratulujem. Budem sledovať zajtra, ako sa to potvrdí. Takisto sa chcem poďakovať pánovi Buzekovi, ktorý teda vždy podporoval túto, tento proces spolupráce. Gratulujem rade, gratulujem rumunskému predsedníctvu a budem trochu aj osobný. Chcem sa poďakovať pánovi veľvyslancovi vám, vášmu týmu. Skutočne ste pracovali veľmi usilovne, 24 hodín denne na to, aby sa to dosiahlo a za to vám ďakujem. Minulý týždeň som zažil prekrásnu chvíľu, myslím, že všetci, že po krát v našom živote sme tu mali obraz, že sme videli obraz čiernej diery. Predstavte si, že človek pred 100 rokmi, Albert Einstein, si predstavil alebo predpovedal čiernu dieru a 100 rokov ľudia sa iba snažili mm, to nejakým spôsobom objaviť. A nám sa to podarilo. Európa na tom takisto bola účastná, pokiaľ ide o tú snímku, ktorá vlastne ukázala svetu veci, ktoré sa nám bola kedy nepodarilo ani predstaviť, pretože Einstein skutočne si neuvedomoval, že čo všetko dosiahol, aký dopad to bude mať na svetovú vedu. Ja si myslím, že jeden vedec svojho času povedal, máme históriu vedy pred touto chvíľou, pred tým obrázkom a budeme mať históriu vedy, ktorá bude nasledovať po tejto chvíli. ja si myslím, že toto skutočne je to, ak by som to osobne mohol popísať, tú európsku vedu, tak toto bola tá chvíľa, pretože v tejto chvíli sa skutočne hovorí o otvorenej vede, o otvorených inováciách, o otvorenosti aj voči svetu, pretože v tomto priestore vtedy skutočne boli zastúpení bolo zastúpených 300 vedcov, 40 národností, takže skutočne som pyšný, že Horizont Európa skutočne je o tomto. Ide o našom vodcovstve z pohľadu Európy v oblasti vedy. A keď sa zamyslíte nad tým, čo sa nám podarilo dosiahnuť, čo sa podarilo dosiahnuť, budú tu tieto misie, aj pán Eller na to poukázal, budú to misie vedy, že ľudia pochopia, a budeme môcť komunikovať s ľuďmi o veciach, ktoré my chceme dosiahnuť, napríklad liečiť choroby ako rakovina. Toto nás viac priblíži ľuďom. A takisto, pokiaľ ide o Európsku inovačnú radu, pokiaľ ide o inovácie v oblasti financií do tejto oblasti, to sú tie partnerstva, ktoré spoločne snažíme budovať na to, aby sme mali menej komplexné E, problémy, pokiaľ ide o zadefinovanie týchto víziev. A jedna vec je veľmi dôležitá pre nás všetkých. Ide tu predovšetkým o tento program excelentnosti pre všetkých, ale musíme pomôcť aj tým, ktorí idú smerom nahor po tom pomyselnom rebríku excelentnosti. A to držíme vám, držíme to parlamentu, držíme to všetkým, že sa nám poda- že sme musíme robiť všetko preto, aby sme dosiahli ten cieľ, ktorý sme si stanovali, pokiaľ ide o rozšírenie opatrení, ktoré sme tu mali.